Nous passons donc au vote. Takže prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať o správe Moreira o medzinárodnej skupiny pre kaučuk. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k správe Taylor, eh, práva cestu v leteckej doprave. Hlasujeme menovičo. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme k správe Rabkaj. Ide o požiadavku o ochranu parlamentnej imunity ľudí do ministri sa kto je za? Proti? Neprebehne menovite hlasovanie. Hlasujeme rukami. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k ďalšej správe pána Rabkaja. Ide o ochranu parlamentnej minuty a privilegii pána de magistrisa, kto je za. Proti. Zdržali sa. Žiadate o slovo? Bolo to prijaté, nech sa páči. Pán David, e, pani predsedajúca. Žiadal by som technikov, aby prišli a opravili moje hlasovací zariadenie, pretože mi nefunguje. Takže prejdeme tým k tretej správe pána Rabkaja. Aj tu ide o tú istú tému. A kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalšia správa pána Rabkaja. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si to elektronicky. Dobre, otváram hlasovanie. Teda ide o štvrtú správu pána Rabkaja. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá. Ďalej. Správa Tavareš. Slovo má pán Tavareš, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Správa, ktorú e, dnes e, rozhodujeme, e, sa zaoberá otázkou života a smrti utečencov. Tí sú najvýznamnejší na svete. Mal by som byť spokojný, ale nie som, pretože nám trvalo dva roky dosiahnuť tento kompromis. Zmluvy volajú po spolurozhodovaní, ale nefunguje to tak bez termínu v prvom čítaní. Je to proces nerozhodovania a tým sme dali vlastne právo veta rade. Vážení kolegovia, vážená rada, E, symbolická medzireštiteľná dohoda by stačila. E, skončíme tento proces nerozhodovania a nájdime nejaký efektívny spôsob, e, ako vyriešiť túto otázku v EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Tavareš. Nemáme žiadne návrhy na úpravu ani pozmeňovacie návrhy. Stanovisko rady je preto tým schválené v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku. Predseda podpíše toto rozhodnutie spolu s predsedom rady v priebehu tohto popoludnia. Teraz prejdeme k správe Moreira. Ide tu o kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím. Nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy. Stanovisko rady preto je týmto schválené. Ďalej